So, colleagues. Kolegovia, chceli by sme pokračovať v našom zasadnutí. Prosím, usaďte sa a ďakujem za pochopenie, že sme diskutovali so švajčiarskými médiami, lebo sme mali na programe veľmi dôležitý bod so Švajčiarskom. Chcem privítať eh, kolegov eh, z výboru eh, pre rozvoj Tomas Eh, to B, ktorý sedí, sedí tu vedľa mňa. Vydám kolegov z DV a chcel by som uvítať eh, eh, Gunara Vikanta ešte raz je hosťom eh, v AFETE takmer každý týždeň. Eh, takisto by som chcel privítať riaditeľa pre Áziu a Stredný východ, pán Pierre Amilat z DG DEFCO pre túto výberu, eh, vý, vý, výmenu názorov o udalostiach v Afganistane vrátane vzťahov EÚ v krajine. Chcel by som požiadať rečníkov, aby nám poskytli informácie o implementácii e, stratégie EÚ pre Afganistán, bezpečnosť, e, e, mierové rozhovory, postvolebná situácia a ďalšie úsilia EÚ, ako napríklad rozvojová pomoc a iná pomoc. Okrem toho ratifikácia členských štátov, dohody, o e, partnerstve a rozvoji EÚ e s Afganistanom. Parlament, ako viete, udelil súhlas e, s touto dohodou v marci tohto roku. Pôvodne sme Prizvali aj Rolanda Kobiu, e, e, osobitného vyslanca Európskej únie v Afganistane. Bohužiaľ, tento týždeň nie je v Bruseli, ale som presvedčený, že naši dvaja račníci e, sa budú vedieť veľmi dobre vyjadriť, pokiaľ ide o pozastavený mierový proces v tejto krajine, teda, ktorý je, čo je v v rámci e, rozsahu pôsobnosti pána Kobiu. Potom ja z mojej strany e, by som chcel dať slovo pánovi Tomasovi Tobajovi. Ďakujem veľmi pekne, David. A dobrý deň všetkým členom AFETE. E, je mi radosťou zorganizovať tento bod. Je to dôležitá krajina, pre Európsku úniu, čo sa týka bezpečnosti, eh, politických vzťahov, ale aj e, rozvoja a humanitárnych otázok. Nezabúdajme, že Afganistán je jednou, jeden, jedným z najväčších recipientom, e, recipientov rozvojovej pomoci na svete a Európska únia a inštitúcie e, vyčlenili 3,5 miliard eur pomoci tejto krajine od roku 2002. V Lani výbor DV pripravil stanovisko k správe AFET, pokiaľ ide o súhlas s eh, kooperačnou dohodou o partnerstve a rozvoji KAP medzi EÚ a jej členskými štátmi a Afganistanom. Eh, tu DVS zdôraznil, že KAP by mal podporiť nový vývoj Afganistanu teda novú agendu prijatú v roku 2016, najmä e, Národný mierový a rozvojový rámec a v, e, v, teda v, e, rámcovú dohodu vzájomnej zodpovednosti. Takže toto sú naši dokumenty, naše dokumenty a tešíme sa vypočuť si, ako napredujú, napreduje implementácia vo svetle zložitej politickej a bezpečnostnej situácii. Táto situácia vyústila do navýšenia proporcie, teda pomeru Afgáncov žijúcich e, v chudobe z 38% na 55% a 5,5 e, milión ľudí potrebujú humanitárnu pomoc v Afganistane vrátane e, vnútorne premiestnených ľudí na základe konfliktov alebo sucha. Vzhľadom na tento obraz, znepokojivý obraz humanitárnej a rozvojovej pomoci sa tešíme na dnešnú diskusiu. Ďakujem a teraz by som udelil slovo Gunarovi Vigandovi na 7 až 10 minút. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, alebo misie predseda. Takže dám vám informácie o e, e, kooperačnej dohode o partnerstve a rozvoji, E, v roku 2017 17 členských štátov ratifikovalo túto dohodu. Takže kým to neratifikuje všetkých 27 alebo 28, tak to nemôžeme aplikovať, ale e, tak je to súčasťou našich e, zložitých vzťahov s Afganistanom. E, takže e, my e, práve prichádzame z, dlhý, z dlhého zasadnutia e, z e, hlavných miest v Ázii, pokiaľ ide o politickú a bezpečnostnú radu. Ministri diskutovali o situácii v Afganistane budú diskutovať o situácii v Afganistane v pondelok. Je to veľmi kľúčový moment pre stabilitu a pre budúcnosť a budúci rozvoj a ďalšie možnosti eh, Afganistanu. Možno, že je to naozaj, eh, že to bude pokračovanie a obnovenie vojny a možno je to šanca na mier a nové príležitosti pre všetkých občanov. Musíme zabezpečiť, že e, príležitosť pre mierový proces e, musí byť využitá a Európska únia bude schopná hrať e, dôležitú politickú rolu v tom, týchto medzinárodných úsiliach o mier a nebyť len poskytovateľov, e, poskytovateľom e, pomoci. E, takže tam tá pomoc je kľúčová s tými číslami, ktoré ste práve uviedli. Táto krajina 75 štátnych výdavkov využíva z medzinárodných, medzinárodnej grantovej pomoci. Čiže je tu pozitívny presun k udržateľnému mieru alebo tu bude posun e, k obrovskej politickej e, bezpečnostnej kríze a musíme byť e, pripravení na oboje. Od Európskej únie sa očakáva veľa od demokratov v Afganistane. No aj od tej druhej strany v tomto procese. Zohrávali sme pozitívnu rolu počas uplynulých rokov. Obraňovali sme e, napriek bezpečnostným hrozbám, napriek e, mierovým úsiliam e, s Talibanom, so Spojenými štátmi v bilaterálnych rokovaniach, teda, že musí dôjsť k voľbám viaceré strany, keď už viaceré strany upustili od tejto myšlienky. Prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili v septembri 2019. Eh, to bol obrovský úspech a preukázalo to obrovskú mieru eh, odolnosti afgánskej demokracie. Eh, myslím, že to boli z technického hľadiska najlepšie zorganizované voľby, ale musíme povedať, že úroveň Ehm, účasti bola sklamaním, iba 20 ehm, oprávnených voličov mohlo voliť. Využili sme verifikačný nástroj, ktorý bol použitý prvýkrát. Ehm, ešte nemáme výsledky prvého kola prezidentských rokovaní, takže má to byť oznámené neskôr v tomto mesiaci. Tie dátumy sa posúvajú, my chceme zabezpečiť, aby eh, eh, proces eh, počítania, sčítania hlasov bude ukončený čo najrychlejšie. Európske spoločnosti pomohli teda pomohli vytvoriť biometrický verifikačný systém volieb. My sme podporili voľby e, sumou 18 miliónov eur. Zrejme bude treba ešte počítať s druhým kolom počas najbližších mesiacov a musíme sa vyhnúť tomu, aby došlo k politickej destabilizácii e, ktorá by vyústila do chaosu, musíme zabezpečiť, aby riadny proces pokračoval a aby bol e, legitímny prezident e, s demokraticky legitímnou vládou e, aby bude partnerom Talibanu pre mierové rokovania, ktoré budú nasledovať po dohode USA a Talibanu o miery Takže e, je potrebné usilovať sa o mier, ako aj o voľby, to povedala e, pani Mogherini a toto zabezpečil prezident Ghani. Samotný mierový proces, tu e, si spomeniete, že tam pani Mogherini na ministerskej konferencii v roku 2018 sa snažila, aby ten mierový proces bol inkluzívnejší. to help Snahou bolo integrovať bývalých bojovníkov, e, mohol pomôcť e, konektivite v regióne. Týchto 5 e, bodov sa uzakadilo v záveroch rady z roku z apríla 2019 v snahe konsolidovať a nie nabúravať ten proces s pohľadom na posledných 18 rokov a zachovať Eh, integritu. Ehm, máme základné princípy, ktoré sa nedajú povedať o ďalších medzinárodných hráčoch pri podpore prierového procesu. Spolupracujeme s kolegmi, kolegmi z oblasti rozvoja, pokiaľ ide o principiálne zapájanie sa nielen civilná európska podpora, ale aj medzinárodná eh, civilná podpora, aby e, bez prerušenia pokračovala podpora fungovania e, vlády. Priame rozhovory medzi Talibanom a USA sú veľmi relevantné z krátkodobého pohľadu, pretože umožnia e, zafixovať čiastočné stiahnutie z jednotiek USA a takisto záväzky boja proti terorizmu zo strany Talibanu. Chceme zdôrazniť, že to by malo byť sprevádzané výraznom znižovaním násilia a to by malo viesť k dočasnému prímeriu počas rokovaní až potom k trvalému prímeriu, keď e, výsledok mierových rozhodnutí rokovaní pardon, e, sa bude implementovať. Najdôležitejšie sprevádzajúce opatrenie z krátkodobého hľadiska je to, že by tu nemali byť tieto e, ob, um, civilné obete. Snaha bola zdôrazniť z našej strany inkluzívnosť e, rokovacieho procesu nie len afgánska vláda, to je rozhodujúce, ale tiež demokratická opozícia, občianská spoločnosť, afgánska vláda vníma EÚ ako dôležitého garanta princípov, pokiaľ ide o ľudské práva, právny štát, ochranu menšín a podpora práv žien, za ktoré bolo treba tak tvrdo bojovať. Proces po nedávnych nedávnom tweete prezidenta Trumpa, ktorý pozastavil do určitej miery rokovania medzi USA a Talibanom. Opätovne e, to nabralo e, rýchlosť medzi 27. oktobrom a e, zástupcami USA a EÚ. Tento proces pokračoval stretnutím medzi Čínou, Ruskom, Pakistanom a USA a v Moskve. Máme teraz na, naplánované stretnutie kde ide o rok, e, dialog medzi zúčastnenými afgánskymi stranami. To bude v Pekingu. Federica Mogherini bola pred desiatimi dňami v Pekingu a bolo jej prislúbené, že sa budeme môcť zúčastniť. E, to pomôže vytvoriť dobrú atmosféru medzi dvoma afgánskymi partnermi, aby vstúpili do skutočného procesu rokovania ktorý sa uskutoční čoskoro v Osle. Ak neskôr mi dáte možnosť, veľmi rád pohovorím aj o úlohe niektorých ďalších regionálnych partnerov. Teraz by som rád však odozdal slovo, ak, ak sa nemýlim vy z rozvojovej oblasti. Yes, uh, len dva body. Prvý sa týka situácii rozvojovej spolupráci s Afganistanom a druhá sa týka budúcnosti a mierového, mierotvorného úsilia. Používa sa mne neveľmi sympatický termín, tzv. E, pravidlá angažovania alebo zapájenia sa do spolupráce s Afganistanom v mierových rokovaniach. K aktuálnej situácii Afganistán je najväčšou čím portfóliom rozvojovej spolupráce, ktoré momentálne máme v našom riaditeľstve. Vždy sme kládli dôraz na mierotvorné úsilie. Naše úsilie smeruje do veľkej miery aj do regionálneho kontextu, keďže, alebo teda od e, Bruselskej rozvojovej konferencie v roku 2015. E, v momentálnom e, VFR investujeme asi 1,4 miliardy eur. To znamená 200 miliónov ročne. Sektorálne priority, mier, stabilita a demokracia, to je prvý blok, druhý blok, trvalo udržateľný rast a pracovné miesta, a tretia oblasť poskytnutie základných služieb občanom. 10 miliónov sme dali tiež bokom na e, po blendingové operácie, aby sme rozbehli e, aktivity v roku 2019, aby ste videli, aké programy sa spustia tento rok. Jeden sa týka rozvoja obchodu Afganistánu, e, lepšie prepojenie krajiny so susedstvom. Druhá vec, podpora agri e, sektoru, agrosektoru 15 e, miliardami eur. Ide o, je to súčasť snách o vytváranie pracovných miest a polnohospodárstve. Isté je tou najvhodnejšou oblasťou, ako to boli identifikovali predstavitelia Svetovej banky už dávnejšie. Takisto tzv. občianská charta, prioritný program e, afgánskej vlády s cieľom e, poskytovať služby na komun, e, komunitnej úrovni, na komunálnej úrovni. Takže mier, pracovné miesta, tvorba e, príjmov, to všetko, všetko a, a výber príjmov, to všetko sú kľúčové priority. Nachádzame sa v období e, neistoty, mierotvorný proces e, v rámci neho teda. Je tu však širšia dohoda o tom, že základný princíp, ktorý treba podporovať, je príprava na, e, teda príprava na budúcnosti, že by tu e, nemalo, sa cúvnuť u reforiem a u toho, čo sa už získalo, e, že v budúcnosti by sa tak nemalo diať. To sa týka základných hodnôt EÚ, rodovej rovnosti, ochrana detí, všetky tieto otázky a pokrok v Afganistane by sa nemal zvrátiť a mierotvorný proces by nemal viesť k takémuto návratu pokiaľ ide e, o tento proces, e, Afganistan po dlhú dobu zostane závislý na vonkajšej pomoci a grantoch. Krajina nemá e, povolenie od Medzinárodného menového fondu začať si brať pôžičky, napriek veľkému úsiliu ministerstva financí Afganistanu je pozícia e, MMF e, je veľmi e, striktná takisto Svetovej banky. Nemali by si teda požičiavať. My sami sme využili rozpočtovú pomoc krajine ja teraz európskeho rozpočtu, väčšina, podobne ako väčšina donorov kraj, tej, pre tú krajinu sme našu pomoc smerovali priamo e, rozpočtovými prostriedkami alebo IRTF, to je Afganist, Af, Af, afgánsky e, e, záručný fond pre rekonštrukciu a obnovu. Samozrejme to nevylučuje ďalšiu pomoc zo strany našich partnerov z humanitárneho E, úradu EÚ. Dôležitá e, regionálna dimenzia v našej činnosti voči Afganistánu, keďže táto regionálna dimenzia bola vždy v popredí, keď sme organizovali bruselskú konferenciu don, e, darcov, donorov, tento aspekt vnímali s veľkým záujmom krajiny z regiónu, stredoazijské hlavne. Asi pol miliardy eur investujeme práve v takýchto projektoch v strednej Ázii. Sme investovali e, e, ostrá hraníc, cezhraničný obchod, energetika, životné prostredie, vzdelávanie a kultúra. Nás príklad uzbecká vláda poskytla školiace zariadenia pre mladých Afgáncov. Investícia takisto do e, napojenia sieťového, pokiaľ ide Afganistán, dôležitá pre budúcnosť, aby Afganistán sa zapojil do svojho e, regionálneho kontextu. Mám pre vás príklady, ak máte záujem. E, tvorba alebo teda e, kontrakty, e, zmluvy na obnovu krajiny, ktoré sme poskytli za, za EU e, v, v úzkej spolupráci s vládou. Dva takéto kontrakty, jedna dohoda pre roky 2016 až 2018 a nová od Ženevskej konferencie, kde sa pokryjú ďalšie tri roky. To, sú, to je 5 rokov predpovedateľných príspevkov do rozpočtu e, e, Afganistanu. Vytvára sa tak fiskálny priestor pre prípadné potreby. Keď sa minú prostriedky na bezpečnosť, na mzdy, na fixné náklady, oveľa menej prostriedkov zostáva na financovanie správnych politík, vrátane sociálnych politík. Takže Veľmi e, e, dosť nás teda tešia úspechy v tejto oblasti. E, naozaj sme pokročili, pokiaľ ide o imič EÚ v Afganistane za v posledné roky migrácia a nútené presídlenie, veľmi dôležitý bod v, v našich vzťahoch s Afganistanom. Keď sa na to pozeráme z tej dynamickej perspektívy, pretože ide o susedov Afganistanu, návrat týchto ľudí z Pakistanu, veľké čísla, naozaj v posledných rokoch množstvo návratov z Turecka v dnešnej dobe taktiež, asi 200 ľudí sa vracia denne na letisko v Kábule i v ďalších miestach a veľmi sme e, my e, zapojení do pomoci tejto oblasti a tiež e, pokiaľ ide o reintegráciu týchto ľudí do ekonomického súkolia krajiny. Keď sa ďalej pozrieme na budúcnosť a mierotvorný proces, budeme sa snažiť podporovať e, a, Afganistán i nad rámec mierotvorného procesu, ale budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sme boli dostatočne reaktívni, ako bude napredovať ten proces. Najmä otázka, do akej miery my, vláda, máme prístup k novým príjemcom, keďže sa pacifikuje alebo e, pacifikuje veľká časť e, teritória Ide tu o humanitárnu pomoc, ktorá hneď môže nasledovať, ale tiež rozšírenie vládnych programov, ktoré zabezpečujú verejné služby v tých provinciách. E, Charta občianska, kde spolu s vládou sa pripravujeme na to, aby sa smerovalo tam, kam nás môže e, mierotvorný proces zabezpečiť výsledky. E, samozrejme sa tiež pozeráme na tieto známe pravidlá zapájania, to je vlastne určitý súbor indikátorov, ktoré definujú spôsob, akým EÚ by sa mala, by mala komunikovať s Afganistanom. Nemali by tu byť e, vlastne podmienky, ale e, referenčné body, ktoré sú dôležité Jeden z hlavných elementov je ne e, cúvanie v oblastiach, ktoré sa už dosiahli. Sú tu však i ďalšie formy e, e, podpora rozpočtových prostriedkov bez veľkej makroekonomickej politiky, bez rozpočtovej transparentnosti, bez skutočných politik na mieste a dobrej miery e, správy verejných financí. To je samozrejme nemysliteľné. Tieto veci by mali byť v budúcej vláde známe v Afganistane. Akákoľvek tá vláda bude e, dôležitá, musí byť EÚ e, pritom podporuje ľudí v Afganistane, nie konkrétnu vládu. Toľko z mojej strany, pretože e, dôležité je, aby sme si vymenili názory. Sme v tejto súvislosti vám k dispozícii. Ďakujem vám obaja, obom za vaše ústne úvodné poznámky. Môžeme teraz diskutovať o tom, čo tu odznelo. Najprv má slovo Anna Fotiga, ktorá v minulom období, e, v minulom mandáte bola našou spravodajkyňou pre Afganistán. Ďakujem vám. Ďakujem vám, vážení hostia, za to, že ste sa s nami podelili o vaše názory a o aktuálnu situáciu v Afganistane. V prvom rade chcem vyjadriť, že dúfam, že ratifikačný proces eh, pôjde hladko a budeme môcť čoskoro implementovať plnú dohodu. Všetci vieme, že to, čo máme pred sebou v obl- bezpečnostnej oblasti, no už tak to je veľmi rozhodujúci moment. A e, my dúfame v pozitívny rozvoj, vediac, aký, aká, aká e, krehká je rovnováha v regióne. Určité kroky by mohli podkopať tento proces Rada by som sa spýtala na aktuálnu no, situáciu, pokiaľ je zapájanie sa USA. Je, sú tu no, plány e, pre prípadné, teda stiahnutie sa pen, Pentagonu. Veľmi citlivé je vyhodnotenie tej tých síl e, zo strany Afgáncov, pokiaľ ide e, takéto dohody. Ako by ste odhadli silu Talibanu v tejto chvíli, pokiaľ ide o aktívnu prítomnosť a kontrolu krajiny? Ako vyzerá táto situácia? Do akej miery, alebo ako hodnotíte príležitosti pre pozitívne výsledky prípadne? Ďakujem. Ďakujeme pani Fotige. Teraz Javier Nard. Estaba escuchando con atención. Estaba... Veľmi po- pozorne som počúval, pokiaľ ide o vzťah aktivít a prianí. Realita v teréne je Afganistan, ktorý je výsledkom vlastnej histórie, kde je jediná oblasť bezpečnosti, sú niektoré uzbecké a tadžické úz, územia. Uzbeci po tej, boli tu zločiny z ich strany, aj keď išlo o spojenectvo. V oblasti Pandiamíru kontrolujú toto územie. Máme tu Paštúno a to sú väčšinou teda územia, kde teda územie Paštúno, kde je to, toto ovládané talibancami. Talibáncov nemá nikto rád, sú to teroristi, ale je to nezvratná realita. Bez, alebo proti ich vôli neexistuje rie, riešenie. A keď počúvam vládu, tak si myslím, že to je vlastne len uh, uh, radnica Kábulu, pretože mimo Kábulu ide vlastne len o rituálnu existenciu. Španielská armáda, ktorá je v Erate, musela konať i v civilných operáciách, aby chránila civilné obyvateľstvo, pomáhala pri stavbách škôl, kanálov. Nemohli to robiť, pretože tieto civilné inštitúcie to nemohli robiť, pretože nemali bezpečnosť ani len tam, kde boli rozmiestnené západné jednotky. Takže nehovorme o prianiach, hovorme o realite pretože mierové rokovania v Katare medzi americkou vládou a zastupcami Kábalu stroskotali, pretože talibánci nemajú dôveru v Kábul ani spravodajské pakistánske služby, ktoré majú veľmi úzke vzťahy s talibáncami. Ja by som si prál, aby sme konečne vyšli z tej fiktívnej politiky a prešli k reálnej politike. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Aká alternatíva existuje k tejto monstróznej, ale nevyhnutnej diskusii a jednaniami, e, rokovaniam e, s Talibanom. Keď tu počujem, že treba zachovať rovnosť pohľavy medzi mužmi a ženami, tak síce to podporujem, ale každý, kto žije v Afganistáne, vie, že praxa tam nie je takáto. Nehovoriť o tom, že je tam ešte e, k pádu späť v tejto situácii tej rondova, rovnosti rodov je prepadať fikcii. For the ID group, Dominic Bild. Za ALDE Dominic Bild. Ďakujem veľmi pekne. Zapojenie a vojenská podpora od roku 2000 e, v priebehu najdlhšej misie v histórii a vyčlenenie miliardy eur ročne medzi Európskou, respektíve zo strany Európskej únie a členských štátov. Ehm, dnes e, sa nachádzame v štádiu rokovaní a e, na medzinárodnej úrovni je situácia veľmi nepriaznivá. E, treba sa pozrieť aj na medzinárodné intervencie zamerané na zvrátenie režimu, ktorý tam momentálne panuje a e, ja a mnohí ďalší boli úplne proti tomuto konfliktu. E, treba sa tiež pozrieť na to, čo to konkrétne znamená pre Európanov. 10 e, tisíc migrantov z Afganistanu tento rok prišli do Grécka, konkrétne prevažne na ostrov Lesbos. V roku 2016 bola podpísaná nezáväzná dohoda a Ehm, prostrednícom tejto dohody sa uľahčilo navracovanie e, migrantov. Ehm, chcem sa spýtať, či ste e, zhodnotili, ehm, aký dopad bude mať zhoršenie situácie v Afganistane na migračné toky do Európy a akým spôsobom by sa dala upraviť politika návratov tak, aby to bolo priateľné pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujeme, pani Bild. Pán Michal Gala. Ďakujem. Môj dojem je momentálne taký, že sme vsadili na, sa vsadilo na rokovania, ktorý, ktoré mali viesť k tomu, aby aj Taliban bol prevzal kontrolu v krajine, že by sa síce boli, pozastavili boje, ale malo by to výrazný dopad, e, mali by obrovský dopad na vplyv na vlády, čo nemajú. A teraz je tu obava, že vojna v krajine bude pokračovať ale keď e, máme e, dohovor, tak v určitom okamihu treba tam zahrnúť aj afgánsku vládu. A nie som si celkom istý, ako by sme to ako Európania mohli zrealizovať, pretože sú tam Američania s Talibanom, Taliban E, neakceptuje afgánsku vládu a e, západu sľubujú. Dobre, keď, e, trošku to zjednodušujem, keď budeme zase mať rozhodovanie, tak zabezpečíme, aby, sme, aby, aby západ bol v bezpečí, ale vnútorné záležitosti si budeme regulovať sami. No a tam je už potom otázka, či sa zapojí do toho afgánska vláda a to je to, čo by sme my mali akceptovať, keďže sme v spoločenskej oblasti e, veľa toho dosiahli v školskej oblasti, e, v oblasti vzdelávania, najmä pre ženy. Čiže otázka je, do akej miery my budeme ochotní a za akých okolností e, ďalej poskytovať finančnú pomoc. Neviem si predstaviť, že E, by sme krajine, kde fakticky by e, potom e, Taliban mal teda hlavnú ruku, tak že by sme tam poskytovali programy a financovali programy, lebo tie programy boli zamerané na to, aby sa ženy, dievčatá emancipovali, aby spoločnosť napredovala. Myslím si, že Eh, aby nebol správny odhad, aby sme my museli povedať, že to je všetko, no a len eh, povieme, že eh, treba zabezpečiť, aby z tej krajiny nevyplývalo žiadne nebezpečie pre nás alebo pre západnú spoločnosť. Ďakujem, Michal Galhar. Máme ešte dvoch um, rečníkov a potom dáme slovo našim hostiam Za Alde, pán Zimniok Nech sa páči. Nevadí. V médiách som zistil, že v súčasnosti asi 4 týždne približne 300 Afgáncov ilegálne prekročilo hranice Iránu E, do Turecka a Turci s tým majú stále väčšie problémy. Na druhej strane počúvam, že e, e, je tu vyhýbanie sa teda Turecka smerom do, Afganistánu, Afganistanu, čo je pre mňa nepochopiteľné, lebo Irán momentálne čistí, teda redukuje Um, prítomnosť afgánskych utečencov, uh, počet afgánskych utečencov, čiže ja sa chcem vedieť, aká um, uh, overená je tá informácia tých 200 osôb, lebo tých 300 osôb, čo som ja spomenul, tak to tiež je overená informácia, no a potom sa, potom sa z toho vyplýva otázka, aká je bezpečnostná situácia v Afganistane, pretože uh, sú tu rôzne provincie, kde Taliban nemá žiadny vplyv a Otázka je, či by sme mohli e, znovu e, e, vlastne tie návraty tam posilniť lebo to by bola jediná realistická možnosť, inak by tieto toky prišli do Európy a na to už potom nebudeme mať žiadny vplyv, tie ostanú tu, e, ako sme počuli, e, tie podiely návratov sú veľmi nízke, čiže mali by sme využiť túto príležitosť a ten e, natlak, ktorý vyvia Irán, by sme mali up, zacieliť tým správnym smerom. Ďakujem, pán kolega. A na záver, Hildegard. Mentor, nech sa páči. Ehm. Ďakujem. Eh, ja by som poprosila, aby ste ešte niečo povedali eh, eh, k štruktúre nosičov, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Aké sú tam aktéry, aká je spolupráca s občianskou spoločnosťou, teda odolnosť e, od občianskej spoločnosti medzičasom, pretože oni sú hlavní e, príjemcovia tej pomoci, pretože oni sa tam emancipovali a teraz odliadnúc, odliadnúc od tých tradičných elementov vlastne sú takým e, samostatným aktérom. Dobre, ďakujem pekne. Zabudli sme si poznačiť ešte jedno meno, pán Šikovský. Ďakujem. Ja by som v prvom rade chcel povedať niečo o sebe. Ja som bol prvýkrát eh, v Afganistane v roku 96, eh, kedy bol ešte pod... Eh, pardon, 86, kedy bol ešte pod nadvládou Sovietskeho zväzu, pretože celá tragédia v súvislosti s Afganistanom sa začala, keď Sovietsky zväz prevzal vládu nad Afganistanom. A my sme ich potom porazili, takže sme pomohli Afgancom, ktorí ich tiež chceli poraziť. No a potom sme urobili veľmi podobné chyby. Najprv sa nám nepodarilo podporiť e, antikomunistické, e, antikomunistických Afgancov e, pri znovu obnove štátu a tak Taliban začal používať vlastné vojenské zložky. po 11. septembri bol Taliban porazený asi 60 e, agentmi e, CIA a trvalo to asi 6 týždňov, bolo to veľmi jednoduché, stačili im na to peniaze. A myslím si, že ak by sme si ponechali takýto prístup e, nečinnosti, tak by sme mali vyššie šance ale nedali sme si takúto, nevyužili sme takúto príležitosť e, aj vzhľadom na nedostatočnú spoluprácu medzi západnými e, inštitúciami. Už to tu bolo spomenuté, že v mnohých častiach krajiny nebolo možné doručiť humanitárnu pomoc e, z bezpečnostných dôvodov. Z rôznych dôvodov sa nám nepodarilo zabezpečiť spoluprácu medzi EÚ a NATO. E, jediný spôsob, ako sa to dalo zabezpečiť, bolo, aby sme požiadali na to, aby zabezpečilo e, bez, dostatočnú bezpečnú situáciu a my by sme potom mohli doručiť humanitárnu pomoc. Ale EÚ a NATO, napriek tomu, že máme Mm, veľmi podobných členov, tak nedokážeme spolupracovať v takýchto situáciách. A e, Afganistan a Afganci e, za to museli zaplatiť a myslím si, že to je obrovská tragédia, že je to hrozné. A po 17 rokoch e, sa nám mm, nepodarilo toho urobiť oveľa viac, ako sa podarilo Sovietom. A obávam sa toho, že Afgánci mm, za to museli zaplatiť skutočne eh, veľmi veľa. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dáme slovo dvom hosťom. Predtým, než dám slovo našim hosťom, rád by som privítal jeho excelenciu ambasádora Afganistanu pri Európskej únii. Eh, nech sa páči. Vítajte medzi nami. A teraz dáme slovo našim hosťom, pán Vigant. Najprv zareagujem na tie negativistické komentáre. Ja si myslím, že Afganistan je krajinou, kde mm, do veľkej miery sa angažujeme, či už my ako EÚ, alebo NATO, alebo ďalší kľúčoví partnery po celom svete a máme veľký záujem o to, aby sme sa vyhli nejakému bezpečnostnému riziku alebo rozloženiu krajiny, pretože to súvisí aj s migračnými tokmi, ako to tu aj zaznelo a nechceme eh, vyvážať terorizmus tak, ako to bolo pred 11. septembrom. Pokiaľ ide o ISIS, Podarilo sa ho poraziť vo viacerých krajinách, ale nechceme vytvárať motiváciu pre zahraničných bojovníkov. Takže je to veľmi dôležité z bezpečnostného hľadiska a práve preto sa chceme naďalej zapájať a zvýšiť mieru intenzity nášho zapájania v Afganistane. Máme aj veľké očakávania a nie len Európania či Američania, ale aj Číňania, Rusi alebo zástupcovia Golfského zálivu um, sa budú angažovať v Afganistane, aby sme sa vyhli um, katastrofe. Viacerí z vás poznamenali, že v Afganistane sú ľudia unavení z vojny a z občianskej vojny a zo všetkých e, obetí, ktoré museli podstúpiť. E, v tejto krajine je veľmi veľa navratilcov, predovšetkým z Pakistanu. Nie vždy je, sú to dobrovoľné návraty, sú tu aj navratilci z Iránu. Máme teda takéto toky návratov z Iránu a z Pakistanu ktoré sa počítajú v 100 eh, tisícoch každoročne. A napriek tomu, že máme spoločnú stratégiu, tak eh, máme stovky ľudí, ktorí sa vrátili od začiatku hm, operácie, ale máme 10 eh, tisíc či 100 tisíc ľudí, ktorí sa vrátili z ostatných krajín. Vláda uh, nie je len vládou v Kábule. Myslím, že to je niečo, čo zástupca krajiny uh, často spomína. Uh, hovorí, že táto vláda zastupuje len Kábul. Kábul predstavuje časť krajiny, ktorá, mm, je, ktorá funguje v demokratickom pluralizme a znamená to, že väčšina populácie, predovšetkým tí, ktorí žijú v mestských centrách a provinčných hlavných mestách, ale áno, z územného hľadiska, a myslím, že aj pán veľvyslanec s tým bude súhlasiť, že z územného hľadiska e, väčšina územia je kontrolovaná e, zložkami Talibanu. Takže máme tu takú patovú situáciu a mm, treba z toho vyvodiť závery. A to práve teraz robia Spojené štáty. Viaceré členské štáty Európskej únie majú, mm, sú v kontakte s Talibanom. My sme e, začali byť v kontakte s Talibanom asi pred rokom a snažíme sa e, s nimi spolupracovať tak, aby sme zabezpečili mier v krajine. E, Chceme, aby bolo jasné a zároveň, aby sme sa poučili z eh, chýb, ktoré sme uskutočnili v minulosti. Ja nechcem romantizovať Taliban, pretože majú úplne inú predstavu o tom, ako by spoločnosť mala fungovať v porovnaní s tým, aká je naša predstava, alebo v porovnaní s eh, krajinami, ktoré sú demokratické. Takže eh, máme tu pred, nami, pred sebou výzvu v Afganistane máme silné hospodárske a politické záujmy a nemôžeme napredovať tak, že e, každý budeme vysielať zástupcov do Afganistanu. E, Afganci budú pracovať v prospech Ruska, Číny, e, Američanov, kohokoľvek Ehm, takže musíme to zabezpečiť tak, aby sme našli správny vzorec, správny systém, tak aby e, sme zabezpečili dobrú spoluprácu. Už sa nám to podarilo pri iných krajinách. Treba zabezpečiť inkluzívny mierový proces a to je práve tá výzva, ktorá pred nami stojí. Ehm, nechceme E, si pomýliť e, komunikáciu Spojených štátov s Talibanov s mierovými rozhovormi. Pretože um, táto komunikácia je skôr zameraná na okamžité záujmy USA a Talibanu. Um, my chceme, aby sme sa spoločne dohodli na tom, ako sa krajina bude ďalej vyvíjať, ako bude napredovať a Európska únia, to je aj našou úlohou, ktorú sme dostali od ministrov od apríla tohto roka, e, jasne vysiela posolstvo, že chceme byť naďalej zaangažovaní v Afganistane pre Európsku úniu. Je to dôležitá súčasť mierového procesu a chceme tiež fungovať ako, garantor, ako garant e, mierového procesu. E, nechceme, aby mierové rokovania, ktoré prebiehajú už veľmi dlho, e, prebiehali e, ešte dlhšie, ako je potrebné. Alternatívou k tomuto postupu je chaos, väčšia miera migrácie, viac obetí a tak ďalej a tomu sa chceme vyhnúť. Takže práve preto apelujeme aj na vás, aby ste nám pomohli aby ste spolu s nami podstúpili toto politické riziko a podporili finančnú pomoc, pretože si nemôžeme dovoliť povedať si, ehm, čo najskôr opustíme toto miesto, pretože sa to s nami bude tiahnuť ešte aj do budúcna. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pána Milhat. Ďakujem. Len zo pár pripomienok k migrácii. Myslím, že zaznelo viacero otázok, ktoré sa týkali práve migrácie a mm, vysídlenia, či už nuteného alebo nenúteného. Pakistan, Turecko, Afganistan e, vždy boli predmetom migračných tokov. Za posledné obdobie, alebo možno to naformulujem tak, že skutočnosť je taká, že 6 miliónov Afgáncov žije v Iráne a v Pakistane aj v tejto chvíli. Z Pakistánu sme zaznamenali asi milión, približne milión Afgáncov, ktorí sa vrátili do Afganistanu. V Iráne boli afgánsky migranti s vlastne nimi zaobchádzané veľmi dobre z historického hľadiska zo strany iránskej vlády. Mali prístup k základným službám, k zdravotníckej pomoci, k vzdelávaciemu systému a boli súčasťou spoločnosti, ale nestali za z nich Iránci. Zároveň je tu tradičná migrácia sezónnej povahy medzi Iránom a Afganistanom. To je niečo, čo vidíme aj v rôznych iných častiach sveta. Irán um, nevytlača Afgáncov masívne. Ako som povedal, je ich tam asi 3,5 milióna v Iráne. Ako už bolo povedané, to nie je veľmi veľké číslo. A existujú aj iné dôvody, um, ktoré môžu objasniť to, prečo um, sa toľko ľudí vrátilo do Afganistanu. Uh, treba sa ale pozrieť na čísla v súvislosti s Tureckom. Aktuálne údaje hovoria si o 200 ľudí denne, ktorí prichádzajú letecky, ktorí sa vracajú letecky naspäť do krajiny. Uh, Dívame sa na všetky tieto návraty a snažíme sa pri nich pomôcť. Samozrejme sa to týka aj Afgáncov, ktorí sa vracajú z Európy. Je pravda, že Afgánci vracajúci sa z Európy e, predstavujú veľmi malé čísla, niekedy e, sú odvádzaní v putách pretože sa vracajú z Európy po um, využití všetkých právnych nástrojov, ktoré majú k dispozícii a um, vo väčšine prípadov um, sa k ním správame s rešpektom, ale samozrejme sú aj takí, ktorí porušia pravidlá. Takže e, Väčšina z nich rešpektuje pravidlá, pokiaľ ide o možnosť zostať v Európe, respektíve sa vrátiť. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť a fakt, že občianská spoločnosť sa sama emancipuje, samozrejme neexistuje nejaké všeobecné pravidlo. Treba myslieť na rozdiely medzi mestskými centrami a vidieckými oblastiami vo vidieckých oblastiach samozrejme e, má stále, zohráva stále veľkú úlohu tradícia, ale zároveň vidíme, že e, v krajine fungujú viaceré organizácie občianskej spoločnosti, predovšetkým sú tam veľmi odvážne Afgánky, ktoré sa snažia presadiť rovnosť, prístup ku vzdelaniu, k zdravotníckým službám a zároveň sa chcú zapojiť do hospodárskeho sektora, do politiky alebo aj do športu, kde je to tiež pre ne veľmi náročné sa momentálne zapojiť. Je to určite činnosť, alebo cieľ, ktorý je dlhodobý. My podporujeme všetky tieto skupiny, poskytujeme im podporu. Myslím si, že to je asi všetko. Ešte pokiaľ ide o zapojenie afganskej vlády, myslím, že Gunnar už hovoril o zapojenie afgánskej vlády do mierových e, rozhovorov. Myslím si, že to je absolútne nevyhnutné, pretože tieto mierové rokovania budú prebiehať medzi afgánskou vládou a ostatnými stranami. Chcem možno ešte povedať, že vieme, že diskusie medzi vládou Spojených štátov a Talibanom e, sa opierali aj o inkluzívnosť tohto procesu a boli do toho zapojení viacerí lídry, ktorí majú obrovský vplyv, či už na etnickej úrovni alebo regionálnej úrovni. A niektorí z nich um, boli vtedy vojnovými lídrami, už pán Nárd o tom hovoril. A niektorí z nich sa zapoja do mierových rokovaní už len z pohľadu rozvojovej spolupráce to nie je niečo, čo by sme veľmi podporovali, pretože urobia to, čo urobili aj predtým. E, to znamená, budú žiadať kúsok z koláča a e, nedopracujeme sa takto k výsledku, ktorý chceme. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne všetkým za túto výmenu názorov. Samozrejme, je ťažké vyvodiť z toho záver, keď e, táto otázka je naozaj zložitá, ale možno by som mohol povedať jednu vec a to, že si myslím, že musíme ďalej pracovať, aby sme dosiahli e, politickú a rozvojovú spoluprácu e, aby sme v nej pokračovali a musíme sa k tomu vrátiť, musíme zorganizovať viac zasadnutí, aby sme lepšie chápali situáciu, aby sme mohli situáciu sledovať, aby sme aplikovali správnu politiku aj financovanie. Takže ďakujem a uzatvárame tento bod na programe. Dobre. Ďakujem, Tomás. Navrhujem, že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 môžem zdvorilo požiadať hosti e, z Afganistanu, aby pokračovali vo svojich rozhovoroch. Mimo tejto miestnosti e, pán Šikorský, gospodín, ako, nie, to som, pane, nie, e, nebolo správne oslovenie. So, Let's immediately move on. Once again, this... Takže pokračujeme znovu. E, tento bod preberieme spoločne s kolegami a priateľmi z výboru DV. Bod 11. E, e, e, vytvorenie e, susedskej rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a príslušného nástroja. E, Mali sme prvé kolo medzi inštitučných e, e, rokovaní 23. oktobra v Štrasburgu. Ehm, ehm, no a mali by sme byť informovaní, takže tu by som požiadal spoluspravodajcov, aby nám dali prehľad o hlavných bodoch diskutovaných počas prvého trialógu s radou a komisiou. Dovolte mi len povedať, že som Eh, viac než rád, že rokovania eh, už prebiehajú. Myslím, že všetci zapojení eh, zdieľajú cieľ dosiahnutia nástroja čo najskôr, aby nástroj mohol vstúpiť do platnosti bezodkladne. Zároveň Európsky parlament počas rokovaní jasne Ehm, poukázal eh, na to, že nie sme ochotní kompromitovať obsah nástroja eh, kvôli nedostatku času. Eh, takže najprv by som dal slovo Tomasovi Debe ako spoluspravodajcovi. No a samozrejme možno by sme mali dať aj slovo ehm, spoluspravodajcom spravodajcom teda najprv pán eh, máme pán, pán, pán, pán Tomás eh, Tobe. Takže ešte raz zdôrazniť eh, dôležitosť tejto oblasti pre naše výbory a pozitívny signál, ktorý zasielame hm, komisii a rade E, že parlament je ochotný začať e, rokovania takto včas. Samozrejme, to je nevyhnutné vzhľadom na zložitosť e, dokumentu a nedostatok času, ktorý máme do konca viacročného finančného rámca. Samozrejme, potrebujeme, aby Európska rada finalizovala svoju pozíciu o e e VFR, než parlament môže preskúmať jeho obsah a urobiť si kompletný prehľad e, našich rokovaní. Takže teraz by som dal slovo našim spoluspravodajcom pre, prvý, pre aktualizované informácie o prvom trialógu, takže Michael Gáler. A takže mám urobiť toto posúdenie. Kolegovia aj nás teší, že konečne sme začali rokovať o trialógu e, s radou ako spoluzákonodarcom e, a predsedom komisie ako facilitátorom o tomto legislovanom akte, ktorý bude determinovať právny a finančný rámec pre vonkajšiu pomoc EÚ pre obdobie 21 až 27. E, je to asi 90 miliard eur. Naša delegácia bola vedená predsedom AFETu David McAllisterom, a potom spoluspravodajcovia viedli rokovania, e, potom spravodajcovia z Baž a FAM, e, takisto zdieľané kompetencie a boli tam tieňoví spravodajcov z AFETu a DV ako pozorovatelia. E, delegácia rady bola vedená veľvyslancom Lindrosom Binharmom, ktorý zastupuje fínske predsedníctvo delegácia komisie Eh, tu viedol pán Neven Limica, eh, pán komisár, a počas prvého trialogu každá delegácia eh, urobila vyjadrenia, strategické priority a s tým spojené očakávania. Ešte sme nevstúpili do rokovaní priamo o texte nariadenia per se a teší nás, že môžeme oznámiť, že sme sa dohodli na pracovných metodách a na provizornom kalendári zasadnutí pre e, zvyšok roka. E, budeme napredovať na základe klastrov e, spojených oblastí, no a začneme ľahšími a budeme pokračovať zložitejšími otázkami. Všetci sa zameriavame na skorú druhú dohodu, ktorá bude predmetom e, hlasovania a schválenia radov aj EP. E e, bol udelený mandát, aby bol vypracovaný text ešte pred budúcim trialogom, ktorý je naplánovaný na 5. december, kde chceme sa provizorne dohodnúť na prvých obsahových častiach nariadenia. To, ak sa podarí, tak členovia e, výborov dostanú provizorné e, výsledky e, vo forme štvor slupcovej tabulky. Chceme zorganizovať debriefingy ako tento po každom kole trialógov. Takisto tu bolo zdieľané porozumenie, že názov nariadenia je zbytočne zložité a že ten nástroj by mal byť pomenovaný jednoduchšie. A toto sa stane pravdepodobne na záver rokovaní. Vaše návrhy sú vítané. Takže eh, na záver to bude taký krst ktoré svetkami budeme. Keďže eh, je tu viacero horizontálnych ustavení eh, v mandáte ktoré e, sú e, podobné e, pozícii EP, pokiaľ ide o predvstupovú pomoc, tak sme sa dohodli, že IPA 3 a Antonio Picola SD bude v plnej miere zaintegrovaný do rokovacieho týmu, keď sa bude diskutovať o príslušných elementoch. Čiže to bol príspevok Charlesa Görenca. Ďakujem, Michael Gáler. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť, možno spravodajcovia eh, Maria Arena. Ďakujem ti, Michael, za prezentáciu. Pokiaľ ide postup, pokiaľ ide rokovania a trialóg, podľa mňa je tiež dôležité pripomenúť si, že na úrovni Európskeho parlamentu si uvedomuje význam takéhoto nástroja, Tiež si uvedomujeme, aké sú problémy dis- s tou diskusiou, ktorá nás čaká, keďže tu sú rozdielne názory, pokiaľ ide o pozíciu parlamentu, komisie. Pripomenuli sme však dôležité princípy, pokiaľ ide o pozíciu parlamentu. V prvom rade e, dobrá, e, dobré zapojenie parlamentu do strategických rozhodnutí pokiaľ ide o pravidelné ročné programy, ale aj keď treba naliehavo rozhodnúť na základe akýchkoľvek kríz. A druhý princíp je demokratická kontrola budúcich programov a potom jednotnosť, uniformita to, toho nástroja, buď všetko alebo nič, aby sme vedeli zjednodušiť e, tie nástroje Eh, aby sa jednoducho ten nástroj, ktorý bol doteraz vôbec dosiahnutý, neoslabil. Ale sú tu určité body eh, konvergencie, hm, napríklad medzi pozíciou parlamentu a rady, hoca ide o čiastkový mandát, ktorý momentálne dodala rada, aby sme pracovali v referenčnom rámci agendy do roku 2013 a trvalo udržateľného rozvoja, odstránenie chudoby a tu parlament bude e, bojovať e, a obhajovať e, cieľové indikátory, napríklad zvýšenie verejnej pomoci na rozvoj, ktorá stúpla z 92 na 95 takisto podiel HDP v rámci, teda jeho výška v rámci pomoci. Takisto pomoc klimatickým problémom 45 nástroja na túto oblasť a tiež zvýšenie indikátorov, aby sa zohľadnili e, tieto v 45 e, e, projektov v rámci nástroja. Takisto divergencia, pokiaľ o názory rady a parlamentu, dobré riadenie vecí. Parlament zasahuje ďalej a chce doplniť doložku zaručujúcu pozastavenie pomoci v nadväznosti na e, zachovávanie ľudských práv a demokracie, bezpečnosť jadrova takisto. To pripomína iniciatívy, ktoré sme prijali v rámci trialógu minulého týždňa. Ďakujem. Thank you, Maria Arena. Ďakujem, Maria Arana. Náš prvý spravodajca je uh, Raza Juknevičiene. Tiež sa chcete vyjadriť? Ďakujem, pán, pán predsedom poviem niekoľko slov o niektorých témach, o ktorých sme už diskutovali. E, čo sa týka e, štruktúry rozsahu a rozpočtu, parlament v prvom čítaní sa dohodol, teda súhlasil s návrhom zaintegrovania čo najväčšieho počtu elementov e, pod geografickým pilierom doplnené tematickou, teda tematickými piliermi a piliermi rýchlej Eh, reakcie. Čo sa týka financií, tak chceme navýšenie 4 eh, miliardy až 90, na 93 miliard eur eh, zvýšiť investície najmä v Afrike, zvýšiť financie pre susedskú spoluprácu a potom pre financie pre Karibik a Pacific Pacific. E, je tu možnosť vytvorenia e, panafrického programu pre africký kontinent ako celok, ako aj e, africko-karibský a pacifický program, aby sa zohľadnili E, potreby pre budúcu dohodu postkotonu. Takisto e, navýšiť tematický pilier. E, miesto toho parlament vyčlenil programovú rezervu pre flexibilitu. Toto by zabezpečilo obálky pre, ľudsk- pre organizácie, pre podporu ľudských práv. Čo sa týka tematického programu pre globálne výzvy, to sa koncentruje na potreby pre E, systematický vývoj, tak by sme finančne posilnili tento program a rozpočet by sme navýšili o 3 miliardy eur na 4,5 miliard eur. E, pokiaľ ide o Európsky fond pre e, udržateľný rozvoj plus, rozpočtové záruky pre tretie krajiny. Tu parlament podporil zahrnutie nového EFSD+, plus a NDICI a vytvorenie e, e, jednotnej e, vonkajšej záruky. Takže je tu o operácie mimo EÚ pre podporu vonkajších opatrení. Tu parlament navrhuje vytvoriť investičné okno, ktoré by pokrývalo Eh, čiastku, teda toto by eh, eh, implementovala EIB. Potom je tu viacero záruk, aby sa zabezpečilo, že súkromné investície budú prispievať k udržateľnému rozvoju s rešpektovaním sociálnych, environmentálnych a ľudskoprávnych štandardov. Videli sme, bolo tu ad hoc, zasad, ad hoc delegácia v Etiópii a videli sme, aké dôležité je to, čo som práve povedal. No a na záver parlament eh, podporil eh, rozšírenie geografického pokrytia ESTF plus so všetkými krajinami eh, subsárskej Afriky a susedstva ako prioritných oblastí pre vonkajšie opatrenia EÚ. Náš budúci trialog je na plánovaný na 5. december, už to bolo spomenuté, a na záver, e, možno čo je najdôležitejšie, už to spomenul pán Galer, niektorí si myslia, že e, vybrať meno pre bábetko je veľmi dôležité pre jeho alebo jej úspech v živote a ak názov nie je, alebo ak meno nie je dobre, tak e, to, ten život dieťaťa bude neúspešný musíme e, obozretne vybrať meno našeho bábetka. Myslím si, že takýto dôležitý nástroj pre Európsku úniu, pre vonkajšie mm, akcie s takýmito veľkými rozpočtovými e, opatreniami, tak tam e, musí, musí to mať lepšie zapamätateľné meno ako NDICI. Raz a ďakujem, ak nájdeme dobré meno pre toto dieťa, tak eh, eh, máme obrovskú schopnosť eh, pokaziť všetko kvôli hlubým skratkám. Mali by sme si dať ročný zákaz pre všetky skratky. Naši občania by nám boli vďační. Takže teraz by som dal slovo Michailovi Galerovi. Ďakujem stručne po obsahovej stránke. Ako rokovatelia sme prezentovali pozíciu EP, ktorá bola prijatá v marci. E, rana prijala čiastočný mandát e, v júni, dokončené to bolo v septembri. Niektoré elementy, podľa nášho názoru, e, zásadné elementy ostali v rukách Európskej rady ako súčasť rokovacieho, rokovacej časti e, viacročného finančného rámca. No a ukončené to bude niekedy budúci rok počas nemeckého predsedníctva. E, v súlade s uznesením EP, e, ktoré bolo prijaté v oktobri, my sme požiadali, aby komisia predložila súčasný návrh, aby sa znížilo časové napätie, čo by bolo v rozpore s našimi cieľmi. Potom išlo o zlúčenie nástrojov vrátane e, susedskej politiky, ktorá je e, predmetom osobitnej kapitoly v nariadení a pokiaľ ide o rozpočtovanie e, Európskeho rozvojového fondu, ktorý toto by vytvorilo väčšiu politickú viditeľnosť, efektívnosť a hodnotu financií v porovnaní so súčasnou situáciou. Zosúladilo by, zosúladilo by to viaceré paralelné postupy. Takisto sme sa zhodli, že tento nástroj podporuje existenciu budúcich politických rámcov a nie naopak. Ale e, vediac, že rada nebola schopná dospieť k záveru e, svojich interných rozpráv o týchto dvoch e, elementoch, e, e susedstvo a rozvojový fond, tak sme poukázali na to, že stále ich považujeme za súčasť sú, súčasného legislatívneho procesu, čiže vlastne je to predmet budúcich e, trialogových rokovaní. Tým chcem povedať, že sme e, varovali predtým, aby sme boli konfrontovaní e, e so situáciou, ktorá by viedla e, k zastaveniu e, našich rokovaní No a eh, ja by som podporil názov eh, eh, globálny nástroj. No a čo skoro sa to bude nazývať GI ako skratka Global Instrument. Teraz Mark Tarabella. Ďakujem. Ja v krátkosti som chcel vstúpiť, ale len vo všeobecnosti po tom, čo som si vypočul uh, uh, predrečníkov, tieňových spravodajcov, hovorili o, o potrebe solidarity zo strany parlamentu, pretože sme mali v marci ambicióznu e, postoj. A ako je tomu zvykom pri takýchto zložkách, e, kde sa delí kompetencia, buď e, parlament alebo komisia sú ambicioznejšími a brzdí to rada, šéfovia našich krajín, prichádzajú na pôde e SN s úžasnými prejavmi, ale keď e, sa majú vyčleniť v realite prostriedky, tak už takí silní nie sú. Bez hľadu na politickú skupinu treba byť sil, silný, zachovať pozíciu ambícií, pretože e, mnohé zúčastnené strany v rámci rozvojovej pomoci, v boji proti oteplevaniu planéty, pre rozvojovú pomoc, to len ocenia treba našu ambicioznú solidaritu, solidaritu zachovať. Prvé stretnutia e, trialógov väčšinou nič neprinesú, ale potom tie ďalšie technické, e, e, včerajšie stretnutie napríklad s radou, e, e to včera nebolo dobré, bola to samozrejme zasa rada, ktorá brzdila, vieme prečo treba zachovať e, naše, našu pozíciu, ktorá je veľmi dobrá, je ambicioznejšia. Ďakujem. Teraz náš kolega Otasu. Ďakujem. Chcem e, nadviazať na to, čo povedal Mark Tarabela. Myslím, že sa chcem tiež poďakovať za dobrého ducha e, spravodajcom. Myslím, že v podstate v viacerých aspektoch e, máme ambiciózny návrh zo strany parlamentu a myslím, že predovšetkým pokiaľ ide o úrovne ambícií, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám alebo rodovú rovnosť, tak sme odviedli dobrú prácu, e, keď sme e, vypracovali pozíciu parlamentu Eh, je na nás, aby sme hrali eh, dôležitú rolu, pretože ako Mark povedal, eh, ambície parlamentu sú vždy vyššie, ale myslím, že naozaj musíme e, e, z tohto nástroja vytvoriť niečo, čo budeme mať skutočný dopad, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a boj proti klimatickým zmenám pri našich zahraničných intervenciách. Čiže e, musíme hrať rolu. A takisto jeden bod, ktorého sa dotkla Maria Arena, to je otázka governance. Myslím, že tento nástroj v minulosti mal nedostatok parlamentného vplyvu a toto je niečo, čo sa nám podarilo signifikantne zlepšiť. Samozrejme, je to jeden z problémov, ktorý bude najspornejší e, e, z radov aj s komisiou a musíme nájsť spôsob, aby sa zabezpečila flexibilita e, pre nástroj, ale aj relevantná kontrola na strane parlamentu. Oboje je dôležité, čiže myslím si, že sme ambiciozni a musíme naše ambície obhajovať, pretože toto je jeden z bodov, kde nový nástroj môže, ma, môže mať signifikantné vylepšenie, pokiaľ ide o e, demokratický vplyv. Toľko z mojej strany a ďakujem spravodajcom za e, plodnú spoluprácu. Dobre, ďakujem. Kolegovia, ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Nie tak v takom prípade, ako som už avizoval, teraz by som chcel dať slovo našim dvom spoluspravodajcom za IPA. To je aj skratka pre eh, eh, medzinárodný, medzinárodnú fonetickú abecedu, ale je to aj eh, pre, pre predstupovú pomoc. Takže nech sa páči. Áno, ako ste povedali, toto je dôležitý nástroj pre regionálnu stabilizáciu. My sme rozhodli, že posunieme rokovania, čakáme na mm, vymenovanie nového komisára, e, aby, e, začal, aby sme začali e, spoluprácu s tým komisárom, s ktorým urobíme dohodu. Čiže rokovací tým rozhodol posunúť prvý trialog, ktorý bol načasovaný na 5. november pretože v rámci medziinštitučných rokovaní sme nemysleli, že dosiahneme E, výsledok. Takže e, pokiaľ ide o legislatívny text, tak e, ten je absolútne neakceptovateľný, ten prvotný text. Je tu ustanovenia, ktoré sú špecifické pre PIK, IPA ako požiadavky pre e, viditeľnosť. Potom rokovací tým chce e, sa dopracovať k medziinstitučnej dohode, pokiaľ ide o e, aktualizáciu príloh, než sa vyrokuje ich obsah. Spoluzákonodarcovia nevedia, nakoľko detailné by mali byť prílohy bez toho, aby sa zhodli na tom, či budú aktualizované delegovanými aktmi alebo e, či pôjde o e, kompletné legislatívne postupy. No a teraz by som e, odovzdala slovo kolegovi Piculovi, aby pokračoval. Vám predseda, vážení kolegovia, ja len chcem doplniť dve krátke pripomienky k tomu, čo pani Zorko povedala. Uh, Tiež si myslíme, že rokovania o aktualizovanom rámci pre e, predstupovú finančnú pomoc 2021 až 2027 e, toto sa musí riadiť formáciou nového kolegia komisia hrá rolu e, facilitátora. E, my sme však presvedčení, že rámec pre e, financovanie rozširovania musí byť diskutovaný v prítomnosti nového komisára. A na záver chcem povedať, že v súčasnosti hľadáme možný termín pre prvé zasadnutie trialógu, ktoré by sa mohlo uskutočniť v polke decembra. Ďakujem. Ďakujem aj ja, kolegovia. Eh, kto by sa chcel vyjadriť, nejaké otázky, komentáre z vašej strany ohľadom IPA? Zdá sa, že nie. Takže v takom prípade sme sa dopracovali k záveru eh, dnešného zasadnutia. Áno, takže chcem sa poďakovať eh, kolegom z DV, známe Tomasovi, že bol s nami, boli s nami a teraz bude zasadnutie koordinátorov AFETu a prosím, eh, aby eh, tu v miestnosti ostali len tie osoby, ktoré eh, môžu sa zúčastniť zasadnutia koordinátorov AFETu a želám vám pekný večer.